Dávno sa zorganizovalo, zorganizoval protest proti tomu, že maďarské komunity nie sú rešpektované. Ďakujem predseda, ďakujem pekne pán Buzek na jednu minútu.